vystúpenie vysokej predstaviteľky. k schôdzi UNHCR v 2016 a e, ja e, dám e, slovo pani Federike Mogherini. President. Ďakujem. Pán predseda, ako viete, e, väčšinu o tohto roka som strávila na cestách v rámci teda svojho úradu a teda vnímam EÚ aj očami našich partnerov a, pria, e, spojencov. A, mm, vidím dve veci. Vnímajú našu hospodárskú silu aj po kríze a dúfajú, že kríza teda prešla. A potom je tam naša práca v záujme ľudských práv. E, chcem túto rozpravu poňať e, aj ako príležitosť uviesť priority, ktoré máme napríklad v Bezpečnostnej rade OSN. Chcem povedať pár slov aj o tom, ako chceme propagovať ľudské práva na svete a čo pre nás znamenajú ľudské práva? Myslím, že tie hlavné nástroje sú, že musíme podporiť ľudské práva na celom svete a na to nám máme multilateralizmus a angažovanosť e, a spolupráca so všetkými relevantnými partnermi a zainteresovanými subjektmi. Preto je um, Bezpečnostná rada vlastne taká uh, uh, rozhodujúca to je miesto, kde je možné prijať e, kroky proti porušovateľom e, práv, ľudských práv a tak ďalej. Je to tiež miesto, kde sa budujú nové partnerstvá, nové e, spojenectva. Snažíme sa propagovať spravodlivosť a rovnosť, ako aj kolaboratívne a inkluzívne prístupy vzhľadom na diskrimináciu, agresiu a násilie. Čiže e, toto bude prioritizovať eh, našu prácu v roku 2016. Eh, ďalšou prioritou bude Syria, o ktorej sme hovorili včera. Eh, tento štát patrí k naj utláčajúcejším na svete. Sú tam, politické, e, sú tam tábory politických väzňov, nie sú tam žiadne práva. Mnohí ľudia boli obmedzení, e, odsudení bez e, toho, aby sa zohľadnili akékoľvek práva, medzinárodné práva a tak ďalej. Uznesenie bude žiadať zodpovednosť a rozšíri mandát špeciálneho spravodajcu, takisto tlačíme na efektívne Eh, sledovanie eh, univerzálneho procesu revízie. Mm, Syria je nám bližšia a je to najväčšou humanitárnou katastrofou na svete. Našou prvou prioritou v súčasných politických rozhovoroch je umožniť humanitárny prístup k eh, veľkej časti krajiny. Toto bude zohľadnené v rezolúcii o Syrii. Mm, nedávny úspech Madaji bol prvým krokom, ale iba jedným, po ktorom musia nasledovať mnohé ďalšie. Z dlhodobého hľadiska mier v Sýrii bude vyžadovať spravodlivosť a rovnosť pre všetkých. Určite obnova sírskej spoločnosti nebude jednoduchá. Zmierenie bude vyžadovať uznanie obrovského utrpenia sírskeho ľudu a za týmto účelom podporíme ďalšie rozšírenie vyšetrova- teda mandátu vyšetrovacej komisie, o tom sme hovorili aj predchádzajúcej rozprave dnes e, večer, pretože to je jediný nástroj na zbieranie e, dôkazov, ktoré budú potrebné v budúcnosti. Samozrejme, môžeme uznať aj pozitívny vývoj, čiže ostatné priority budú Mianmarsko-Burma, tam boli v novembri historické voľby, ktoré sú vítaným krokom vpred. E, ešte stále sú tam určité obavy, čo sa týka mm, etnických menšín, náboženských menšín, potom predložíme ešte aj rezolúciu, mm, ktorá bude odporúčať novej vláde, ktorá nastúpi v apríli, aby rýchlo konala a riešila tieto veci a aby sa zabezpečil dohľad o tejto krajine. Takisto predložíme dve tematické rezolúcie, jednu k slobode prejavu a pardon, slobode vierovýznania a potom na podporu boja proti náboženskej netolerantnosti a vrátime sa e, k téme, o ktorej sme hovorili pred pár hodinami. No a spoločne s Latinskou Amerikou a Karibskou skupinou bude mať e, rezolúciu o právach dieťaťa, k tej slobode vierovýznania budeme mať aj také vedľajšie podujatie, kde sa predniesie hlavné zistenia a budú tam zúčastnení zástupcovia v českej spoločnosti. A to je v súlade s našim presvedčením, že nemôžeme diskutovať o základných ľudských právach bez toho, aby tam bola zastúpená občianská spoločnosť. V priebehu celého roku EÚ bude pracovať s partnermi na e, podpore a ochrane priestoru občianskej spoločnosti a chcem vyzvihnúť e, úlohu Eh, ochrancov ľudských eh, práv eh, vo všetkých krajinách. Na záver chcem spomenúť dve veci, ktoré sú pre našu prácu veľmi dôležité. Dôveryhodnosť for OSN a naša vlastná dôveryhodnosť. Prvá je hlavne na nezávislosti, integrite a efektívnosti úradu Vysokého komisára pre ľudské práva. EÚ bola a bude dôležitým partnerom v týchto aktivitách. Je to rozhodujúce pre zachovanie dôveryhodnosti EÚ. Tiež e, rozšírila konkrétnu spoluprácu, aby pomohla úradu Vysokého komisára v tejto životne dôležitej úlohe. A síce e, pomôcť e, podporiť všetky mechanizmy ARC v úsilí Vyžaduje to politickú podporu, finančnú podporu v rámci Európskeho nástroja pre demokraciu a ľudské práva. A e, pozrime sa aj na sebe. Celosvetovo sme vnímaní ako hlavný bojovník za ľudské práva, je to tak správne. Niekedy je to možno dobré vnímanie, niektorí iní partnery majú určité pochybnosti o našej úlohe, ale to nám nebráni, alebo to nás nezastaví, naopak to nás ešte viac motivuje, ale v poslednom roku Ehm, bolo toto vnímanie určite nápadnuté, spochybnené a mm, teraz stojíme pred veľkými výzvami, nielen pokiaľ ide o migračnú krízu, ale je to aj dlhodobý účinok ekonomickej krízy a je tu rastúci pocit nestability, ktorý majú naši občania. Musia nájsť východisko z minulej krízy, ehm, a je potrebné posunúť sa k významným, viditeľným, zrozumiteľným politikám. Určite to nie je jednoduché, ale ak stratíme z dohľadu e, tie základné práva pre všetkých e, v Európe, môžu byť stratené, než si to uvedomíme. V, tomto, e, v tejto snemovni zastupujete pol milióna európskych občanov. No aj keď je vás momentálne veľmi málo, ale predsa. E, politická, e, e, politické vedenie stojí pred veľkými výzvami, treba zvážiť to, čo je v nás najlepšie, čo je najlepšie v Európe a máme na výber, môžeme sa zamerať na svoje strachy, môžeme si ich rozvíjať a nechať rozbiť Európsku úniu, alebo sa môžeme sústrediť na hodnoty, ktoré nás urobili silnými, rôznorodosť, e, jednotnosť a môžeme na, opäť naštartovať motor únie. Nie je to jednoduchá úloha, ale nemôžeme v nej zlyhať. Ďakujem. Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. W imieniu grupy EPP. Ďakujem mene EPP. Pán Gžip panie przewodniczący! ďakujem pán predseda vážená vysoká predstaviteľka chcel by som e, najprv sa poďakovať všetkým e, ktorí sa angažovali vo vyjednaní e, tejto rezolúcie o prioritách eú v zasunutí eh, Rady pre ľudské práva OSN. Je dobré, že tento rok príjmame eh, našu rezolúciu včas a ešte po ňom eh, budú mm, priority, ďalšie priority EU. A ďakujem vysokej predstaviteľke za otvorenosť do devoty s nami a ja dúfam, že to podporuje silnejšie prijatie tých e, priorit, e, ktorú budeme preberať e, na konci februára. Dôležitým prvkom tohoto angažovania EU je viacstrannosť a zároveň aj angažovanie sa v ľudských právach. Po druhé, v tohto ročnom stanovisku sme e, našli e, široký katalóg vecí, ktoré sa e, týkajú vecí, ktoré sú dôležité pre ochranu ľudských práv. To zahrňa aj zlepšenie fungovania samotnej rady a aj fungovanie Medzinárodného trestného súdu, aj občianské politické práva otázka stále bodu, ako je e, e, zniženie a ohraničenie alebo moratórium e, výkonu trestu smrti, náboženská sloboda, situácia ochrancov ľudských práv a otázka konfliktu medzi podnikateľskou sférou a ochranou ľudských práv a otázka migračnej krízy, ktorý z veľkej miery je spojený aj s samotnou humanitnou krízou, ehm, boj proti terorizmu, aj e, ľudské práva v rôznych aspektoch spojených s mm, klímou aj v kontexte športových podujatí. Zdôrazňujeme, že náboženská sloboda je e, základným ľudským právom a spolu s deklaráciou ľudských práv je zaručená prostredníctvom Medzinárodného dohovoru o občanských a politických práv. A posledná veta. Pán predseda, e, my e, zažívame asi e, najväčšiu migračnú krízu. On má nielen európsku, ale aj medzinárodnú a svetovú povahu a treba tu mať viacstranné konanie. Času regulaminu. Ďakujem, Musíme dodržiavať časové limity. Teraz pani poslankyňa Soraya Post v mene socialistov a demokratov 3 minúty. Eh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. A Ďakujem aj vysokej predstaviteľke za mm, veľmi dobré úvodné slova, ktoré ukazujú na význam rešpektovania ľudských práv. Chcem poďakovať aj kolegom, ktorí sa podielali na rokovaniach o rezolúciách a chcem poďakovať aj kolegom, ktorí ukázali veľkú úctu a rešpekt a veľký význam tejto rezolúcie. Je to dôležitá rezolúcia pre prácu vzhľadom na ľudské práva, o ktorej budeme teda hlasovať zajtra. No a mm, môžeme sa teda ako parlament vyjadriť eh, k eh, situácii eh, potom v rámci zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN v marci a ľudské práva sú skutočne v našej zahraničnej politike najvyššou prioritou a ukazuje to na priority, ktoré si Európsky parlament stanovuje pred zasadnutím Rady OSN E, naozaj žijeme v čase krízy, konfliktov a nemôžeme teda e, váhať, ale musíme pevne stáť e, na obranu ľudských práv tak v rámci EÚ, ako aj v našej zahraničnej politike. Ľudské práva sú základom demokratickej spoločnosti. V rezolúcii poukazujeme na viaceré dôležité oblasti, dodržiavania ľudských práv, pokiaľ ide o utečencov, migrantov, potom je tam humanitárny koridor, humanitárne vízum, to je dôležité na, chráň, na ochranu ľudských práv ľudí, ktorí utekajú pred vojnou a krízami. A e, teda práca na tomto je stále dôležitá. E, treba e, zapracovať do toho aj vzdelávanie a zdravie ako dôležité ľudské práva, takisto e, práva žien, rovno, e, rovno, rovné zastúpenie žien na všetkých e, úrovniach príjmania rozhodnutí. Rezolúcia sa týka aj práv dieťaťa klimatických utečencov a zohľadňuje práva osôb e, z poznatí, kde vidíme e, negatívny vývoj. A ďalšia priorita je e, pozrieť sa na konkrétne krajiny, kde vidíme porušenie ľudských práv Ehm, sú tam zapracované aj eh, závery Európskej rady, pokiaľ ide o bezpeč- mierový proces na Blízkom eh, východe, čo je určite dôležité vzhľadom na súčasnú situáciu. Som veľmi rada, že tu v uznesení eh, sme poukázali aj na úlohu špeciálneho predstaviteľa OSN pre ľudské práva, vysokého predstaviteľa aj v oblasti Palestíny a je potrebné sledovať situáciu a má podporiť prácu eh, OSN. Rezolúcia tiež poukazuje na situáciu eh, ľudí, ktorí bojujú za ochranu ľudských práv, eh, ktorí sú vystavení útekom tak v Európe, ako aj v zahraničí. A napriek týmto represáliám mnohí aktivisti neustále pracujú na ochrane ľudských práv a dúfam, že zajtra vyšleme silný signál tým, ktorí sa na budúci mesiac stretnú v Ženeve. Je to dôležité aby sme ukázali politické vedenie v boji za ochranu ľudských práv. EÚ je a musí byť silným aktérom v medzinárodnom e, boji za e, podporu a e, dodržiavanie ľudských práv. Ďakujem. Tak. A... Ďakujem. Slovo dostane pani Fan Štorch. Ďakujem veľmi pekne za slovo tu v prázdnom pléne parlamentu hovoriť o, o prioritách Európskeho parlamentu a vyzerá to tak, že Európska únia je samostatný, ako, ak chceme pred e, výborom pre ľudské práva OSN takto vystupovať, ako by sme boli jeden štát, ale tomu a, e, pravda nie je. A chc- poprosím to, čo hovorí páni chcem sa vyjadriť k pani Mogherini. Nech prenasledovanie kri- kresťanov sa stane top témou OSN. Pri všetkých iných menšinách protestujeme, ale otázka prenasledovania kresťanov, to musí byť úplne na vrchu agendy. Prvnešne bude príliš neskoro. Zasadte sa za to, prosím. Ďakujem pekne, pani poslankyňa. Je tu teraz e, spolu so mnou 19 europoslancov. Pani poslankyňa Patris a Pasterčia, dve minúty, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani Mogherini, ďakujeme za vaše odhodlanie a vysvetlenie. Chcela by som zároveň poďakovať i politickým skupinám parlamentu, ktorí spoločne podpísali sa pod toto uznesenie aj pán Kris, e, spravodajca za jeho prácu a za uh, E, stanovenie priorít. Len týmto spôsobom môžeme reagovať na mandát, ktorý nám dali občanmi. Aby sme boli členom výboru pre ľudské práva, e, valné zhromaždenie musí e, posúdiť konanie členských štátov. Po zvolení sa členovia zaviažu, že počas obdobia troch rokov budú naplňať všetky veci uvedené v tomto materiáli. Keď občania e, si to vypočujú, tak e, vidia, budú si klasť otázku, je, že ako je možné, že krajiny, ktoré e, krajiny, ktoré porušujú ľudské práva, systematicky majú pomáhať druhým, ktorí sa chcú stať členskými štátmi keď e, sú ľudia zatváraní len preto, že myslia ináč, ako je predstava pána Madura. Otázka e, trestu smrti, e, ktorá sa uplatňuje v mnohých ďalších krajinách. A OSN, valné zhromaždenie OSN môže vylúčiť člena, pokiaľ si myslí, že počas obdobia členstva porušuje ľudské práva. Myslím, že občania si budú klásť otázku, čo bude robiť e, OSN s Venezuelou a Saudskou Arábiou. Nie je možné predsa rešpektovať kroky, ktoré tieto krajiny robia. My musíme urobiť prvý krok spolu e, s kraj, krajiny Európskej únie, ako napríklad tým, že nebudeme hlasovať za zvolenie krajín, ktoré nesplňajú základné stanovené požiadavky aby sme to, toto hlasovanie samozrejme urobili verejne. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz v mene GUE pani Virža, nech sa páči. Merci, monsieur... Ďakujem, pán predsedajúci. Nepáči sa mi spôsob, akým pracujeme na tejto téme v tomto parlamente. Obyčajne hlasujeme o tých uzneseniach, po tom, čo už začala e, práca HDC. Takže e, tentokrát e, parlament hlasuje o, te- o tom uznesení trošku skôr. A tento prístup nie je efektívny. Nemôžeme pracovať pracovať s inštáciami OSN eh, bez zabrania eh, do úvahy prácu v našich inštitúciách. Eh, ďakujem vám ale, pani Mogherini, za vaše vystúpenie. Áno, členské štáty môžu veľa získať, keď podrobne preskúmajú a zrealizujú odporúčania HRC, najmä pokiaľ je ubytovanie, dlhy práva žien, ekonomické a sociálne práva. Áno, Európska únia stráca dôveryhodnosť tejto oblasti nemôže ďalej žiadať od členských štátov, aby dodržiavali tieto práva, ktoré ona sama stále menej rešpektuje. Takže z týchto dôvodov GUE sa nepripojí k tomuto e, uzneseniu a zdrží sa hlasovania. Ďakujem pekne. Pani poslankyňa v mne zelených vystupí e, pani poslankyňa Barbara Loch-Biller. Ďakujem pekne, pán e, predseda, vážna pani e, vysoká predstaviteľia, vys, e, vy, predstaviteľka. Naše uznesenie je načas pripravené na zasadnutie v Ženeve a predpokladám, že pri stanovení priorit a rokovaní bude zohľadnené. Rada pre ľudské práva je centrálnym grémiom OSN a EU ako regionálna organizácia E, by sa mala aktívne e, zapájať do diskusií, či už ide o situáciu v krajinách alebo o ďalší vývoj. Zároveň žiadame, aby EÚ finančne ďalej podporovala prácu tejto Rady pre ľudské práva a zabez... snažila sa o zabezpečenie nezávislosti e, tejto rady. Žiaľ, v tejto rade sú i vlády, ktoré majú uh, katastrofálnu bilanciu v oblasti ľudských práv a preto je dôležité, ak by členské štáty EÚ sa rozhodli proti uh, voľby, voľbe takýchto krajín. Vo všetkých multilaterálnych grémiách EÚ môže získať vplyv, pokiaľ bude hovoriť jedným hlasom. Neustále počujeme výčitku, že ľudské práva sú nástrojom na imperialistické vmiešavanie sa do uh, vnútorných záležitostí. A i preto je dôležité, aby EÚ sa aktívne usilovala spoločne s krajinami globálneho juhu pri, prísť s rezolúciami, napríklad rezolúcii o čistej pitnej vode a sanitácii. A preto eh, je mi veľmi ľúto, že je negatívne hlasovanie zo strany EÚ, najmä pri otázkach, ktoré majú význam pre krajiny globálneho juhu, napríklad rezolúcia k ilegálnym finančným tokom, práve na vzdelanie a otázke zadlženie. Na záver chcem povedať, že táto rezolúcia je veľmi dobrý základ pre stanovenie pozícií EÚ v Rade pre ľudské práva a chcem pánu Čipovi tiež e, poďakovať za jeho dobré vedenie rokovaní. Ďakujem pekne. V mene skupine EFTD. Ja nech sa páči, slovo dostane pán Carver. V mene pána Carvera, pán Korrao. Ďakujem veľmi pekne uh, za túto príležitosť uh, diskutovať o situácii v oblasti ľudských práv. Je veľmi škoda, že nás tu tak málo, pretože sme mohli hovoriť o zodpovednosti, ktoré, ktorú musíme ako Európania na seba prevziať. Toto uznesenie je pozitívne a my ho podporíme. Je tu boj proti potlačovaní menšín, tiež sa tu uznáva právo na ekonomické zabezpečenie. Žiaľ, členovia rady sú často volené zo štátov, ktoré porušujú ľudské práva, napríklad Etiópia, Sávská Arábia, Čína a tak ďalej. Základné práva sú ohrozené nielen pre terorizmus, napríklad i útoky na aktivistov, medzinárodné sily a toky proti migrantom a sú tu efekty klimatických zmien v tomto uznesení. Týmto uznesením žiadame Radu SN pre ľudské práva, aby každý deň sledovala plnenie týchto úloh a dúfam, že rok 2016 bude pozitívnejší ako rok 2015. Ďakujem pekne. V mene skupiny EFND e, slovo dostane pán Anemás Gerolf. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, bol to veľmi nabitý deň a e, blíži sa už polnoc a teraz hovoríme o ľudských právach v túto neskorú hodinu, ale chápeme, ako dôležité sú. No, chcel by som vám len pripomenúť a nadväznosti na diskusiu o migrácii chcem povedať, že európska politika v 2015 eh, sa skut nenaplnila eh, a vidíme tu veľké problémy Schengenu eh, pri tejto otvor- politike otvorených hraníc. Ľudské práva potrebujú stabilné podmienky a tie nemáme. Vidíme, čo sa stalo v Kolíne. Prvý raz na európskom období sme videli masívne porušované ľudské práva. Keď to vidíme, tak si musíme uvedomiť, že ľudské práva nie, nie sú e, samozrejme, a končím, už potrebujeme stabilné pomery a nie takúto zmetenú kultúrnu situáciu, ktorú máme, keď vidíme, e, ako naša kultúra je potlačaná. Ďakujem pekne. Georgios Epideios. Ďakujem pekne. Európska únia je jedným z najväčších hrášov na uh, svetovej scéne a môže ovplyvňovať uh, uh, kroky. EÚ úzko spolupracuje s OSN o väž, vážnych otázkach a jednou z urgentných otázok je problém migrácie. Na vyriešenie tohto problému musíme ho skúmať realisticky Nemôžeme sa snažiť e, e, len, nemôžeme len príjmať imigrantov bez toho, že by sme riešili príčiny tejto krízy a, a zabránili ďalším tokom. A nemali by sme e, riešiť len ľudské práva e, imigrantov a umožňovať im porušovať ľudské práva druhých osôb v krajine, kde sa nachádzajú. Je dôležité bojovať proti e, prevádzačstvu, obchodu s ľuďmi a nie sme dostatočne seriózni ani rozhodní, keď umožňujeme Turecku, aby klamalo Európsku úniu, keďže tvrdí, že chce riešiť tento problém a zároveň eh, nás vydiera a snaží sa urychliť proces vstupu do EÚ týmto spôsobom. Ďakujem pekne. Slovo dostane pán Dan Kristian Preda. Ďakujem pekne. Už mesiac hovoríme a prijali sme tú eh, stravu, eh, správu o ľudských právach, demokracii vo svete a politiku únie v tejto oblasti. Je preto ťažké pochopiť, prečo tak krátko potom budeme hlasovať o texte, ktorý do určitej miery je podobný eh, tejto výročnej správe, tomto uznesenie, ktoré má vyjadriť stanovisko parlamentu k prioritám únie v rámci Rady OSN pre ľudské práva. Všetky témy, ktoré súvisia s ľudskými právami, sú riešené. Ženy, šport, obchod a podobne. Myslím, že týmto uznesením úplne deformujeme zmysel slova priorita a opakujeme prácu, ktorú sme už urobili. Podľa môjho názoru je zásadné, aby budúci rok uznesenie parlamentu k tejto otázke aby tie uznesenia boli kratšie a aby boli viac e, spojené s cieľom. Mohli by sme si vybrať napríklad 5 priorit a to by bolo všetko. Pokiaľ ide o stanoviska parlamentu k všetkým ostatným otázkam spojenými s ľudskými právami, máme výročnú správu. E, druhý bod sa týka druhej časti textu a teoreticky pokrýva zoznam krajín, ktoré majú byť pokryté univerzálnym pravidelným e, prieskumom. Lavica chcela znovu stigmatizovať Izrael a zamerať sa na Izrael. A v 89 je Middle East Peace Process – mierový proces na Blízkom východe. Tento ročný prieskum s tým vôbec nesúvisí, keď chce byť parlament, aby bol braný. Vážne nemôže byť takto nedôsledný, preto frakcia EPP rozhodla, že od tohto odstavca bude hlasovať oddelenie a pokiaľ tento odstavec nebude vypustený, budeme hlasovať proti tomuto uzneseniu. Ďakujem. Ďakujem. Slovo dostane pán poslanec Hovid. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ako spravodajca som sa e, zúčastnil na zasadnutí e, Rady pre ľudské práva OSN, kde bol zastúpený i tento parlament, ktorý sa venoval otázky ľudských práv. Odsek 28 jasne uvádza, že tento parlament je presvedčený o tom, že Európska únia a členské štáty by mali konštruktívne sa angažovať v praco- medzivládnej pracovnej skupine o právne záväzných nástrojoch. E, v minulosti e- predtým EÚ odišla z miestnosti po prvom dni, čo bolo predmetom istej kritiky a e, v, v správe pracovnej skupiny OSN, ktorá má byť prezentovaná v marci, e, pre, bojkotovanie tohto mechanizmu ľudských práv nie je tým, čo by e, Európa mala robiť. Naše uznesenie e, jasne hovorí, že e, to nie je alternatíva voči tomuto projektu, nie je to ani alternatíva, pre, ako zabrániť princípom OSN a členské štáty mohli ukázať, svoj záväzok tým, že e, završili proces národných e, akčných plánov. Chápem, že EÚ môže zvažovať túto rezolúciu a v Ženeve, ak kritizovať pracovnú skupinu. To je súčasťou konfrontácie, s ktorou tento parlament nemôže súhlasiť. Zo strany mojej skupiny ja nesúhlasím so všetkými návrhmi, o ktorých sa diskutuje na pracovnej skupine. Napríklad si myslím, že ľudské práva by sa mala, mali týkať všetkých spoločností a nielen transnárodných korporácií. Ale v každom prípade Európa musí byť v tej miestnosti a musí diplomaticky vysvetliť náš nesúhlas a ukázať druhým, a keďže často im hovoríme, že majú byť pripravení počúvať rôzne pohľady. A na záver chcem povedať a e, zareagujem na to, čo kolega pán Preda povedal k oceku 89 povedal, že je to kľúčové pre nich a budú hlasovať proti. Čo hovorí tento ocek? Ide o, o súlad s medzinárodnou legislatívou o ľudských právach. E, vy je za podporu a e, vytvorenie dvoch štátoch a palestinské územia. A ja hovorím jeho skupiny. Máme koncens, aby sme mierový proces realizovali. Ja sme presvedčení o tom, že hlasovanie za tieto princípy je správne, aby sme konečne mali mier medzi Izraelom a Palestínou. Pokiaľ sa rozhodnú e, nesúhlasiť s tým, tak robia chybu. Ďakujem. Ďakujem pani poslankyňa de Wortman za skupinu ALDE. Jednu minútu, nech sa páči. Eh, mevrouw Mogherini, het is laat op de avond en we zijn hier met heel weinig mensen. Ďakujem, pán predseda. Pani Mogherini, je neskoro a je tu už len málo ľudí, ale je to dôležitá téma. Zajtra budeme o tom hlasovať, o tých prioritách. Mám tu 3 či 4 body. Uh, Hovoríme o právach žien, správne, veľa o tom už zaznelo, sexuálne reproduktívne zdravie žien, potraty, najmä po sexuálnom násilí. Myslím, že rozumiete tomu. Hovoríme o právach dieťaťa, UNICEF e, vydal výzvu, Eh, ktoré hovorí, že mm, deti sú eh, tiež ľudia a eh, trpia napríklad tejto migračnej kríze. Spomínam sa, spomína sa Burundi, ďalšie oblasti, kde dochádza ku genocíde detí. A keďže to tu už bolo spomenuté, Izrael, Palestína, Izrael, Mm, ako si sa na ňo nikdy nepoukazuje, ale treba ho pripomenúť v tejto súvislosti. Ďakujem. Pán posel e, Davor Ivo Stier. Ďakujem, pán, pán poslanec Davor Ivo Stier. Vážený pán predsedajúci, podporujem, čo povedal pán Preda a bolo by škoda, keby EPP Ehm, musela odmietnúť podporu tejto, tomuto uzneseniu v dôsledku nevyváženého textu, keď hovoríme o procese na Blízkom východe. Toto uznesenie má veľmi dobré časti na VOC 9 tohto uznesenia, ktorý súvisí s revíziou ústav v rozvojových krajinách, najmä v Afrike, čiže tie vládne štruktúry by tak povediac, obchádzali eh, ústavné obmedzenia, čo obyčajne spôsobuje protesty občanov. Hovorili sme o tom, keď sme hovorili o rezolúcii Burundi a toto nie je jediný príklad. Ale eh, je tu proces demokratizácie v mnohých afrických krajinách. No žiaľ eh, vedie k systematickému porušovaniu ľudských práv. v týchto štátoch sú voľby, ale niekedy tá vládnúca strana vyhrá eh, viac než 80-percentnou väčšinou hlasov. A eh, okrem európskych inštitúcií aj politické skupiny mali toto zohľadňovať v spolupráci s africkými stranami a skupinami. OSN uh, eh, má to uznané v programe udržateľného rozvoja 2030. Je tam cieľ 16 ktorý je prioritou našej zahraničnej politiky a prioritou eh, Rady pre ľudské práva. Ďakujem. Pani uh, poslankyňa Katarína Kiniky, nech sa páči. I'm sorry, she's absent. Zdá sa, že tu nie je. Pani poslankyňa Kumenie Katia. Práva detí, pán predsedajúci, si zasluhujú mimoriadnú, zasluhujú mimoriadnú pozornosť. Hoci dohovor o právach dieťaťa je jeden z najviac ratifikovaných dohovorov, e, stále sú tu ešte sektory, kde to nepostačuje. E, politici nemajú vždy na pamäti najlepší záujem e, dieťaťa. Deti sú plnoprávni členovia spoločnosti a ich zraniteľnosti z nich robí obete správania dospelých okolo nich trpia znečistením e, životného prostredia, násilím, sexuálnym násilím, vykoristovaním a tak ďalej. A preto EÚ musí pracovať na tom, aby dohovor nebol len jeden z najratifikovanejších dohovorov, ale aby to bol jeden z tých dohovorov, ktoré sa najviac implementujú. Videli sme reakciu ľudí na fotografiu utopeného chlapca a na týchto cestách zomrali mnohé deti, o ktorých ani nevieme a mnohé deti trpia v krutých podmienkach a nevidíme ich fotografie. Je našou povinnosťou ukončiť túto krutosť a e, urobiť všetko preto, aby sa to skončilo. Ďakujem. Ďakujem Ďakujem. Teresa Jiménez Barrio, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda Ehm, obrana ľudských práv eh, je znakom eh, identity EU a spolu s Radou pre ľudské práva v OSN eh, sa sústreduje a upozorňuje na tie prípady, kde treba tieto obhajovať, a kde chýba sloboda. A medzi týmito štátmi sa tento rok objavuje Venezuela, hoci parlament zrušil e, pozorovateľskú misiu e, tento rok e, ľudová strana skupina EPP umožnila trom poslancom, aby sa zúčastnili na pozorovateľskej misii v Venezuele tento rok, ale ak venezuelský prezident e, bude ignorovať e, voľu venezuelského ľudu, napríklad e, bude proti zákone o amnestii, aby zabránil prepusteniu všetkých novinárov a politických väzňov. Ja žiadam tento parlament, aby vyžadovali pevne od venezuelských orgánov prepustenie politických e, väzňov. Eh, Ďakujem, pán e, Edward Kukan, jednu minútu. Pekne, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. V tomto roku nás čaká mnoho výziev úzko spätých s agendou ľudských práv samotná európa čelí v tomto smere bezprecedentným výzvam takým ako vlny migrácie terorizmu či zvyšujúca sa nestabilita v našom blízkom susedstve. aj z týchto dôvodov budú ľudskoprávne otázky čoraz naliehavejšie. treba preto správne nastaviť naše priority na tento rok v rade osn pre ľudské práva. ľudské práva tvoria základ modernej európy. mali by sme preto byť lídrom v presadzovaní tejto agendy v osn. tiež by sme sa mali preto bližšie zamerať na agendu ľudských práv v súvislosti s migráciou. prvou úlohou by preto malo byť posilňovanie humanitárnej a rozvojovej pomoci a prispievanie k znižovaniu chudoby v kritických regiónoch sveta. je však potrebné čeliť tiež dôsledkom a posilniť medzinárodnú spoluprácu a ďalšie kroky vedúce k boju proti medzinárodným sieťam obchodovania s ľuďmi ale tiež k agende posilňovania ochrany práv žien a detí. ďakujem pekne. Ďakujem, e, pán predseda, pani vysoká predstaviteľka UNHCR má jedinečný mandát e, v oblasti e, ochrany ľudských práv a je treba, aby členovia tohoto orgánu e, boli vybraní z e, tých štátov, ktoré respektujú tieto ľudské práva. Ale e, výber ich členov nie je regulovaný a to spôsobuje, že nie je zaručená nestrannosť tejto rady. No, treba povedať aj na zohľadnenie rôznych zaujímavých skupín, hlavne obhajcov občanských práv a E, treba e, používať efektívne riešenia e, a ľudské práva treba tiež rešpektovať v svete podnikania. Aj Unia, aj OSN sa musia snažiť určiť štandardy podnikania, aby sa zabezpečili vhodné podmienky a dúfam, že Unia tiež bude vykonávať zodpovednosť za porušovanie ľudských práv. A... Ďakujem, pán poslanec. A teraz e, spontán rozpráva KCI, pán Marias, jednu minútu. Ďakujem. Medzi priority EÚ by sme mali zahrnúť posúdenie ľudských práv v Turecku, ale aj Skopie vo Firom treba vyzdvihnúť, že sme proti iniciatíve má chorvátskej poslankyne Mariani Petír vytvoriť e, skupinu priateľov z Macedónska na podporu firom. Chceli by sme pripomenúť tejto e, poslankyni, že FIROM je uznaná Európskou úniou pod názvom FIROM a nie pod žiadnym iným. Táto poslankyňa by mala vedieť, že e, nesmie uh, používať názov Macedónsko, ktoré je naše Macedónsko. Takže odsudzujem túto provokatívnu iniciatívu v parlamente vytvoriť skupinu priateľov Macedónska a žiadam od predsedu parlamentu Martina Šulca, aby urobil, čo je potrebné na plnú implementáciu aj v tomto konkrétnom prípade rozhodnutia OSN e, eh, súvisiaceho s názvom FIROM. Pán posol Stier, bardzo proszę. Pán posol Stier, nech sa páči. Kolega e, Marias Dali, znate da je takva neformalna grupa? Pán kolega Marias, viete, že táto neformálna skupina priateľov existovala už v minulosti v Európskom parlamente a nič zlé z nej nevzýšlo. To je prvá vec. A druhá vec, ako to súvisí s danou témou, o ktorej diskutujeme. Ešte, prosím vás krátko, lebo... E, Vážený pán predsedajúci, chcem by kolegovi povedať, že som nadnesol veľmi dôležitú vec. Skopie a Firom sú uznané ako Firom a vy ilegálne používate meno Macedónsko a ten, kto sa v tejto skupine zúčastňuje, by mal vedieť, že to je porušenie fungovania Európskej únie Eh, Skopie a Fírom sú uznané názvy raz a navždy. Ďakujem pani predsednička Federica Magrini. Mene Komisie Európskej, nech sa páči. Eh, Ďakujem, nebudem to naťahovať. Chcem poďakovať všetkým, najmä tým, ktorí vydržali venovať sa tejto téme rozpravy. Je to naše spoločné odhodlanie všetkých politických skupín e, v prospech e, ľudských práv. Mnohí ste to povedali. Nie je to veľmi jasný princíp a hodnota EÚ. Je to aj našim poslaním chrániť a podporovať. E, žiadne z tých samotných nestačí ľudské práva vnútri aj vonku únie a v tejto práci e, podporujem, e, je dôležitá podpora a úsmenie Európskeho parlamentu. Chceme urobiť všetko, čo sa dá na to, aby sme využili nástroje SVČ e spoločne na naplnenie tohto mandátu aby sme boli relevantným hráčom v ľudských právach s konkrétnymi výsledkami priamo v teréne. Niekedy je to zrejme, niekedy je to menej zrejme. Vo väčšine prípadov eh, sa to deje. Pokiaľ ide o všetky naše priority ľudských práv, či už sú to konkrétne jednotné veci alebo nejaké veľké témy, okolo ktorých sa mobilizujeme, trest smrti alebo ekonomické sociálne práva, ten dlh môže byť dlhý. Takže vo všetkých týchto prípadoch e, buď EÚ e môže zavážiť s parlamentom, s členskými štátmi a so všetkými našimi nástrojmi, alebo je situácia komplikovanejšia, takže nielen máme hodnoty a princípy, ale aj záujmy pretože obrana a propagácia ľudských práv na svete je eh, aj priamy záujem o stabilitu a bezpečnosť na celom svete, pretože inak nie je možné bezpečné prostredie, ak sa nerešpektujú ľudské práva. A toto nie je len hodnota a princíp, ale je to aj jasná zodpovednosť, ktorú máme v rámci našich hraníc a mimo hraníc a chcem poďakovať parlamentu za neutichajúcu podporu, ktorú vynakladá našim krokom v tejto súvislosti. A chcem tiež osobne poďakovať eh, predstaviteľovi Stavrosovi Lamprinidisovi, ktorý pozná veľmi dobre toto plno. Chcem poďakovať za jeho vynikajúcu prácu a podporu našej spoločnej misie. Ďakujem a prajem vám dobrú noc. Ďakujem bardzo pani komisár. Ďakujem pekne pani komisárka. Dostal. Zatváram debatu a hlas